Učiteľná s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu. Pán Kufri Blum opúšťa eh, frakciu EFD eh, k 9. januáru a stáva sa nezaradeným. EPP, eh, SND ako aj zelený